niečo. E, Rozvidiek, e, vidiecké oblasti e, Európskej únie, ako uľahčiť prístup polnohospodárov k pôde. Je to veľmi krátka správa, takže dostáva teraz slovo pani Maria Nojšu. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, je už skoro polnoc, končí náš pracovný deň a napriek tomu je to ešte veľmi dôležitá téma. Zatiaľ, čo my sa tu zamýšľame nad rôznymi témami, bez našeho všimnutia za našim chrbátom sa e, v Európe poľnohospodárska pôda sústreďuje do rúk zo pár koncernov, zo pár ľudí, z veľkej časti mimo poľnohospodárskych koncernov. 3% e, podnikov sú kontrolujú asi 50 pôd v Európe. To číslo vám musí E, stačiť, aby ste si uvedomili, aká rozsiahla problematika to je. Koncentrácia v celej Európe i druhá časť správy, ako je možné pre polnospodárov dostať sa k pôde, sa spustilo. Uvediem 8 bodov, ktoré sme dosiahli v tejto správe a chcem sa všetkým spravodajcom poďakovať za vynikajúcu spoluprácu správe sa jasne ukazuje, že e, pôda nie je nejakým bežným statkom na obchodovanie. V Európe sú štyri slobody, ale e, pôda sem nepatrí. V správe je jasne ukázané, že my ako parlament i komisia musíme robiť všetko preto, aby v členských krajinách tie usmernenia e, sa implementovali. Musíme podporovať členské krajiny, aby rozpredaj poľnohospodárskej pôdy sa zastavil a rozpredaj je i rozpredajom ďalších eh, statkov cez eh, tretie krajiny či ďalšie členské krajiny. Jedna z centrálnych otázok je, že žiadame od komisie katalóg kritérií, kde na stôl sa dostanú jasné kritéria, ako môžu chrániť e, svoje krajiny pred rozpredajom. Sú tu veľké problémy v oblasti korupcie. Je dôležité, aby EÚ mala pozorovateľské miesto na obchod s pôdou, kde sa bude jasne podľa pravidel konať a ukáže sa, ako sa bude pokračovať. Pre mňa je veľmi dôležité, menujeme jasne ten cieľ v Európe, že e, rozloženie, rozptýlenie e, majetku prináša do spoločnosti stabilitu. Je to vec dobrá, treba ju podporiť. Opakujeme, a to je dôležitý bod, základné piliere európskej agrárnej politiky i európskeho agrárneho modelu. To je viac než produkcia produktov. Poľnohospodárska politika, náš model, je niečo viac než len biodiverzita. Dobrý európsky agrárny model znamená, že musíme vsadiť na mnohých hráčov. Potrebujeme mnoho polnohospodárov, nie len e, nemnohých vidíme jasne tú súvislosť, že koncentrácia prostriedkov je čoraz menej v rukách a to má rovnaký dopad ako koncentrácia polhospodárskej pôdy u čoraz menej ľudí v EÚ. V správe je jasná výpoveď voči polnohospodárskej politike v budúcnosti. Ak na si nadalej myslíme, že naše podpory v polnohospodárskej oblasti tá podpora pôd e, môže byť vlastne hnacím motorom. Naše dotácie naďalej vedú k tomu, že v tom plochovom poňatí treba zabrániť tej ďalšej koncentrácii. Kolegyne, kolegovia, komisia je teraz jasne na ťahu a v členských krajinách je to sú to členské krajiny, ktoré musia konať. My sme jasne avizovali svoj názor. Verím, e, veľmi málo, kedy sme si tak zajedno ako pri tak e, jednoznačnom hlasovaní vo výbore. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem pekne pani spravodajkyni, keďže je už polnoc, takže ja by som chcela rovno povedať, že vám prajem dobré ráno, je už štvrtok, v podstate e, sme tu, ostali až do ďalšieho dňa. A teraz sa dostávame k voľnej rozprave. 10 ľudí na zozname, takže možno by sme dali slovo tým, ktorí ešte nevystúpili. Pani Rodríguez ako prvá. Či je to obecná? A jest, bardzo proszę. Je tu vôbec? Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predsedajúci. Koncentrácia vlastníctva v pôde, je problémom v Európe, e, ktorý neumožňuje mladým, aby sa usadili a neumožňuje malým e, polnospodárom, aby túto pôdu využívali. A pôdy, e, teda dôvody sú rôzne, napríklad špekulácia alebo skupovanie veľkej infraštruktúry, alebo teda pôdy na veľkú infraštruktúru, ako je ťažba alebo veľkovýroba a my, v, alebo teda vo vy, v Európskej e, komisii a rade sa hladí iným spôsobom a e, prioritné nie je polnohospodárske využitie pôdy, ale čokoľvek iné, čo prináša peniaze. Takže je potrebné chrániť túto polnohospodárskú pôdu opatreniami, ktoré budú ochraňovať e, tú jej hlavnú funkciu, produkovať potraviny pre spoločnosť a tiež je potrebné zabezpečiť prístup k pôde pre mladých, ženy a akých, ak, kohokoľvek, kto sa chce začať zaoberať polnohospodárstvom. Bardzo dziękuję. następny mówca... Ďakujem pekne, pani Maria Hojbuš, ako ďalšia rečnička. Ďakujem. Ďakujem i pani spravodajkyni. Veľmi inkluzívne a otvorene pracovala so všetkými frakciami. Dobré kompromisy, a ktoré sme aj našli. Je nesporné, že e, pôda sa v Európe koncentruje v rukách nemnohých. Je nesporné, že zákonodárstvo je samozrejme u národných štátov, ale európska politika v rôznych oblastiach tu e, môže prispieť. E, uvediem poľnohospodársku politiku, regionálny rozvoj, investičná politika. To všetko má dopady na otázku, kto má prístup k pôde, kto s ňou špekuluje, kto ju využíva ako investičný nástroj, ale pre nás je pôda e, základom života nielen pre polnospodárov. Musíme dokázať všetci predávať na tom istom trhu. Je dôležité, aby EÚ vytvorila i usmernenia, aby sme tu mali východiskovú bázu a ochranu obživy nielen polnohospodárov, ale nás, ľudí, všetkých. Ďakujem pekne. Pani Kristýna Morvaj. Ďakujem pekne, pán predseda. Táto správa má historický význam uvádza sa tam, že vlastníctvo pôdy nie je nič iné ako poistenie e, úrovne života miestneho obyvateľstva a produkcie zdravej, zdravých potravín priamo na mieste. Takisto sa tam uvádza, že E, by nemala byť pôda predmetom špekulácie a maximalizácie príjmov. A Európska únia a jej systém vlastne podporuje takéto špekulácie. Pýtam sa pána komisára Oettingera a pani spravodajkyne, či by mohli spraviť ďalší krok a vyvodiť taký záver, že voľný pohyb kapitálu, e, že tento princíp je potrebné zmeniť. Napríklad, e, že je potrebné to zmeniť v maďarskej prístupovej zmluve a malo by sa tam uviesť, že aj pôda je súčasťou voľného pohybu kapitálu. E, môžete mi odpovedať na túto otázku? Ďakujem pekne, pani López Bermecho. Ďakujem pekne, pán predseda. E, táto diskusia o prístupe k pôde e, je smutné, že sa deje o polnoci. Je to zásadná téma európskej spoločnej polnospodárskej politiky. U nás doma ľudia trpia, pretože mnohé pozemky e, v podstate sú opustené a na juhu e, je to veľmi fragmentované, čiže sa neoplatí e, obrábať túto pôdu zase na juhu. E, sú veľk, veľmi veľké pozemky a majiteľia zbohatli na SPP. Je dôležité u, uznať význam verejnej politiky, verejných úverov a potreby chrániť pôdu. Pôda pôdu by mali vlastne tí ľudia, ktorí na nej pracujú, vidiek a polnohospodárstvo si jednoducho vyžadujú e, zachovanie toho, na čom stojí vidiecká oblasť. Ďakujem pekne. Vážení kolegovia, už sme v podstate prečerpali čas na voľnú diskusiu, takže ukončíme túto voľnú diskusiu. Ospravedlňujem sa tým osmým, ktorí sa chceli vyjadriť, ale žiaľ jednoducho na to nevyšiel čas. Pán komisár, nech sa páči. Herr Präsident, Vážené páni, pani poslankyne, chcem pani poslankyni autorke správy poďakovať táto správa je dôležitou a analýzou o majetku a jeho využití v oblasti polnospodárských pôd v Európe. Treba tu dokumentovať obavy, ktoré zdieľame. Pôda zohráva dôležitú úlohu v našich e, ekonomikách, ale je to i e, spoločenská funkcia, ktorú má majetok vo forme e, lesných či polnospodárských pôd, takisto v oblasti nehnuteľnosti. To všetko má stabilizujúci dopad na našich občanov. Tým pádom dokumentujú e, svoje poznatky pre komuny. Myslím si, že pri ďalšom rozvoji našej spoločnej agrárnej politiky a pri tom, čo bude v budúcich rozpočtoch, je jedným cieľom, ako povzbudíme ďalších polnospodárov, aby pracovali v tejto oblasti a ako vytvoríme pri všetkej tej koncentrácii v tomto priemysle perspektívu pre malých polnohospodárov. Máme tu konflikt cieľov. Na jednej strane v európskom práve je investičná sloboda. Každý môže investovať do statkov ako, oblasť, ako občan EÚ vo vlastnej krajine ne, a takisto tretí osoby. Je to otázka členských krajín, či majú možnosť prijať opatrenia proti špekulácii s e, pôdou, aby sa zachovali komúny a aby polnospodárske plochy boli chránené pritom musia rešpektovať európske právo. Členské krajiny sa snažia naznačovať cesty, ako ochranné opatrenia a obmedzenia môžu byť v súlade s európskym právom, ako bezprostredne či priamo môžu byť diskriminujúce. Veríme, že vaša správa môže byť podstatou pre diskusie s členskými krajinami a preto diskusie s vami a členskými krajinami budú určite zaujímavé. Ja ako komisár zodpovedný za rozpočet som zodpovedný za reformu spoločnej poľnohospodárskej politiky a vrátim sa k týmto témam. Ďakujem.